Prosím vás, predsunte to viac dopredu, aby sme sa mohli zúčastniť, tak ako sme to robili v minulosti. Ďakujem, pánu za to... Ďakujem pekne za vašu poznámku. Áno, bez pochyb. O tom budeme na konferencii predsedov hovoriť a príjmeme príslušné rozhodnutie. E, proszę Państwa, mamy pierwszy punkt porządku. Vážené dámy, vážení páni, poďme teraz k prvému bodu nášho dnešného programu. Ide o uznanie zo strany Európskej únie genocídy Rómov v druhej svetovej vojne. Ide o hlasenie predsedu Európskeho parlamentu. Vážené dámy, vážení páni, drahí hostia, kolegyne, kolegovia. Romovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európskej únii Ide o menšinu, ktorá naozaj už 10 ročia je potlačaná, utlačaná. Počas druhej svetovej vojny, rovnako ako Židia, boli vzhľadom na rasu a nacistami e, utlačaní a vraždení. 100 tisícky Romov bolo zavraždených a už e, desiatky rokov teda tu v Európe žijú. 27. januára sme oslavovali oslobodenie Auschwitzu a tretina jeho internovaných boli práve Rómovia. Ale o genocide na Rómoch toho veľa nevieme. Toto oficiálne uznalo len niekoľko členských štátov Európskej únie a je naozaj na čase, naozaj verejne vyhlásiť, že Rómovia ako menšina naozaj majú za sebou túto traumu, traumu genocídy. Európsky parlament je hlasom Európskej únie v boji za ľudské práva. No a dnes si pripomíname našich rómskych bratov a sestry. Chceme, aby ostala v pamäti táto tragédia, aby sa o nej lepšie vedelo. Ďakujem za pozornosť. Bude to naozaj veľmi krátka diskusia na túto tému. Prosím kolegov, aby neopúšťali zasadaciu sálu. Rada vystúpi. Iste viete, maďarské predsedníctvo má stanovenú integráciu Rómov ako jednu z priorít. Potom si vypočujeme komisiu, je tu pán podpredseda komisie a v mene politických skupín potom vystúpia réčníci. Prosím, krátke vyhlásenia. Nech sa vám páči, rada. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, dámy a páni, vážené poslankyne, vážení poslanci. Dovolte mi, aby som uh, začala Frederico Kolompár citátom. Môjho otca sme našli, keď sme opustili Auschwitz. Bolo to 2. augusta 45. Jeho meno bolo na dlhom zozname s mnohými menami. My sme nevedeli, kde títo ľudia skončili, čo sa s nimi stalo a ja som mohla vložiť do komína ruku a mohla som si takto odniesť kúsok pamiatky. Ja osobne som sa nebala nejakej kontaminácie, hoci ma pred ňou varovali. Môj syn sa ma spýtal, či to súvisí s mojim mocom a ja som odpadla. Maďarské predsedníctvo chce plne podporiť túto naozaj cnostnú iniciatívu, že by sme mali mať na pamäti obete rómskeho holokaustu. Prečo to musíme mať na pamäti? Prečo na to musíme spomínať? Nemali by sme sa radšej pozerať do budúcnosti? John Santayana, americký historik, tvrdí, že keď e, si nebudete pripomínať minulosť, tak vám hrozí, že sa zopakuje druhá svetová vojna a jej tieň 220 tisíc e, Rómov prišlo podľa odhadov o život v tejto vojne. Boli to Rómovia z rôznych krajín. Naozaj mnoho mužov, žien a detí prišlo o život. Keby boli prežili, tak by boli buď oni alebo ich potomkovia občanmi Európskej únie. Auschwitz-Birkenau, tento koncentračný tábor, naozaj mal mnoho romských väzňov. A naozaj rodiny zostávali dokonca až do poslednej chvíle 3. augusta. kedy boli tí zvyšní mm, oslobodení. Takže tí ľudia naozaj prešli peklom. Naši otcovia zakladatelia snívali o tom, že e, európske národy spoločne odmietnú to, čo vyvolalo Auschwitz-Birkenau. Všetci európsky občania aj vrátanie Rómov. Toto všetko je minulosť, ale kde zostáva budúcnosť? Možno sa pýtate, maďarské predsedníctvo vychádza z toho, že musíme hovoriť zároveň o minulosti a o budúcnosti. Viktor Orbán, náš premiér, premiér 19. januára predstavoval v Európskom parlamente program maďarského predsedníctva. Už a vtedy sa vyjadril v tom zmysle, že stratégia pre Rómov je jednou z priorit nášho predsedníctva Európa musí mať rozum aj srdce. A srdce bude mať Európa iba vtedy, keď bude postupovať integratívne, keď bude naozaj dochádzať k sociálnej integrácii. Ja by som osobne bola veľmi pyšná na to, keby sme všetci na konci maďarského predsedníctva mali spoločnú rómskú stratégiu. Naša práca napreduje, ďakujeme za to Európskemu parlamentu aj komisii za ich snahy. Rada a maďarské predsedníctvo by chceli prispieť k týmto snahám. Radi by sme prispeli k tomu, aby Rómovia boli vnímaní rovnako ako všetky ostatné menšiny, teda nie ako problém, ale ako veľmi dôležitý zdroj kultúrny a hospodársky. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne, pani ministerka. Pán podpredseda komisie, nech sa páči. Ctení členovia, vážené poslankyne, vážení poslanci, pred pár dňami sme si v, Európe, v Európskom parlamente pripomenuli výročie holokaustu. A v mene Európskej komisie skutočne oceňujem pán predseda, že si dnes pripomíname aj genocídu Rómov. Po návšteve vo Svienčime a v ostatných koncentračných táboroch vždy sme boli eh, šokovaní, aká neludskosť sa páchala v týchto miestach. Tí z vás, ktorí navštívili detský pavilón v Jeruzaleme, pravdepodobne budú súhlasiť so mnou, že sa tento pavilón dá opustiť iba otrasený, že takéto zlá vôbec boli možné v Európe. A to sa dialo všetko iba pred 60-70 rokmi. A preto musíme o týchto udalostiach hovoriť, musíme učiť naše deti o tejto smutnej histórii, pretože ako vieme, história má tendenciu opakovať sa. Preto musíme pracovať a musíme zabezpečiť, aby sa tieto horory e, pripomínali, aby sa už nikdy nezopakovali kiež by sme všetci spoločne bojovali proti duchom minulosti. E, história nás poučila poučila nás o tom, čo dokáže netolerancia. A preto Európska únia je založená na fundamentálnych právach a hodnotách. A toto, tie zahrňajú aj ochranu menšín, voľný pohyb osôb a zákaz e, diskriminácia. To sa týka všetko aj Rómov. Je neakceptovateľné, aby sme v 21. storočí mali situáciu, kde sú Rómovia diskriminovaní na základe etnického pôvodu. Príliš veľa Rómov je ešte stále obeťami diskriminácie, rasizmu a sociálneho vyčlenovania. Veľa rómskych detí ešte stále je na uliciach a nechodí do školy. Príliš veľa rómskych detí nemá vyrovnané príležitosti na pracovnom trhu a veľa e, rómskych žien e, je vystavených zneužívaniu táto minorita je pre Európsku úniu e, prioritou, tak na úrovni miestnej samozpravy, ako aj na úrovni Európskej únie. Európska komisia sa zaviazala zlepšiť situáciu rómskej komunity, predovšetkým pokiaľ ide o sociálno-hospodárskú integráciu. Pracujeme a usilujeme sa o tieto ciele. Je to pre nás veľký záväzok, ktorý má dlhodobý charakter, ale musíme uznať, že zodpovednosť za integráciu Rómov je stále na členských štátoch. A preto sme im dali konkrétny zoznam krokov na to, aby sa integrácia Rómov a táto stratégia mohla v budúcnosti zlepšiť. Hlav, je to prvý dokument, ktorý je venovaný tejto komunite. Naše správy ukazujú, že musíme našu prácu zlepšiť, pokiaľ ide o účinnosť a preto komisia v spolupráci s maďarským predsedníctvom v apríli príjme rámcovú stratégiu z integrácie rómskej komunity, ktoré sa budeme vysporadovať s e, exklúziou rómskej komunity. Na záver by som chcel povedať ešte raz, že pre Európsku komisiu je hlavné zabezpečiť ochranu ľudských práv a začlenenie všetkých E, zložiek spoločnosti v rámci Európskej únie. Musíme zabezpečiť, aby sa história už nikdy neopakovala. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you, Mr. Vice President. Ďakujem pekne, pán podpredseda Európskej komisie. V mene politickej skupiny EPP má slovo pani Lívia Jaroka. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v mene politickej skupiny EPP by som chcela povedať, že som skutočne rada a som vďačná za to, že Európsky parlament dnes po prvýkrát vzdáva úctu a pripomína si obete holokaustu z rómskej komunity. Naša úloha spočíva práve v tom, aby sme, si, aby sme sa naučili a poučili z minulosti. Musíme si pripomenúť obete a musíme sa poučiť z minulosti minulosť musíme vnímať komplexne. A preto je pre mňa dôležité, aby sa na výskumných inštitúciách a univerzitách učilo práve o takýchto zločinoch z minulosti, ktoré boli spáchané na Rómoch. Všetky dokumenty musia byť sprístupnené verejnosti. Som za to, aby vo všetkých členských štátoch Európskej únie sa dostala spoločná história do, spoločn- do učebníc histórie pretože ich história, história Rómov je aj našou históriou. Toto prepojenie musíme potvrdiť a musíme naň upozorniť. Aj Romovia sú súčasťou našej spoločnosti, majú rovnaké práva ako my. Nemôžeme sa uspokojiť iba s málo, musíme žiadať pre nich všetko. Máme spoločnú viacstoročnú históriu a tam sa ukázalo, že rómska komunita je verná svojim, svojim koreňom a krajine svojich pôvodov, čiže Európe. Musíme sa z minulosti poučiť a musíme robiť všetko preto, aby sme v budúcnosti mali spoločnú spoločnosť, ktorej budú aj Rómovia participovať. Naša história je spoločná, naša budúcnosť bude taktiež spoločná. Som si istá, že iba spoločne dosiahneme našu spoločnosť spoločné ciele. Musia na tom spolupracovať viaceré generácie, aby každý v rámci svojho vlastného spoločenstva, v ktorom žije, mohol vybudovať pre nás lepšiu budúcnosť. Naši predkovia už viackrát dali jasne najavo, že dokážeme spolupracovať, keď ide o osudové otázky a pre nás je otázka e, integrácie Rómov takou osudovou otázkou. Teraz sme my na rade, aby sme urobili ten prvý krok a ten musíme urobiť práve dnes. Ďalší krok potom príde o dva týždne, keď budeme mať plenárne zasadnutie, kde budeme hovoriť o európskej rómskej stratégii, ktorú dúfam, že podporíme. Ďakujem. Ďakujem koleżance za wystąpienie. W imieniu grupy... Ďakujem pekne za príhovor. Teraz v mene socialistov má slovo pán Johannes Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za stanovisko. Ďakujem aj za slova pána podpredsedu komisie. Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí E, dali stimul tomu, že dnes sme tu pri tejto príležitosti. Ako ste povedali, pán predseda, e, genocída Rómov e, sa vždy nejako vytláčala na okraj, keď sme hovorili o genocíde Židov. Ale treba povedať, že tu bolo ešte viac obetí, viac obetí nacionálneho tejto vlády v druhej svetovej vojne. Takisto tu boli homosexuáli, ktorí boli prenasledovali. Súhlasím s predsedníctvom rady, že najlepšie si pripomenieme tieto hrôzy, ak sa na, zároveň pozrieme aj do budúcnosti. A s tým súhlasím aj v s mojou predrečničkou. Nachádzame sa v situácii, kde by sme sa nemali uspokojiť so stavom situácie Rómov na našom kontinente. Ešte stále sú diskriminovaní, ešte stále sú tu predsudky a Ak sú tu niektoré krajiny, kde sa už nepoužíva výraz Rómovia, ale Cigáni, nechcem to nejako kritizovať, ale chcel by som povedať, že vidíme na tomto práve, aký je dôležitý boj proti diskriminácii a predsudkom. Nemali by sme sa nejako prispôsobiť tejto diskriminácii, ktorá e, v takých krajín, kde sa takéto mená, názvy Rómov menia. V našom parlamente sa zaoberáme otázkou Roma. Ešte stále e, hovoríme, že aj pri navštevách do niektorých krajín vidíme, že problém s rómskou komunitou ešte stále je prítomný. Tento cyklus diskriminácia, znevýhodňovania ešte stále nebol prerušený. Máme veľa detí, ktoré navštevujú separátne, oddelené školy, len aby neboli s väčšinovou spoločnosťou. A preto som skutočne veľmi vďačný, že maďarské predsedníctvo sa tejto témy chopilo a, na všetky, a pri všetkých rozdieloch, ktoré máme, pani pani predsednička. Dúfam, že v tejto otázke zaznamenáme spoločný veľký úspech. Naša politická skupina je už e, e, aj po tom, čo povedal pán Martin Schulz, e, aj Günther Grass, ktorý založil nadáciu pre Rómov, kde píše, treba vnímať Rómov ako Európanov, rovnako ako sme nimi aj my. Toto si musíme uvedomovať a Nemôžeme dos- dovoliť, aby sa z Európy stala iba byrokratický kolos. Mobilita rómskej komunity uh, je pre nás do istej miery vzorom. Oni by mali dostať európsky pas, pretože od Portugalska až po Rumunsko sa pohybujú voľne. Mali by sme vytvoriť podmienky na to, aby sme mali Romov, ktorí sa budú cítiť všade dobre a doma tam, kde chcú. Mali by sme im umožniť, aby mohli cestovať po všetkých členských krajinách Európskej únie. Ak sa nám to podarí, tak urobíme skutočne to, čo sme pre nich mali urobiť a do istej miery napravíme to, čo spôsobili nacisti eh, v období druhej svetovej vojny. Ďakujem pekne.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 rečnička použila slovo v rómskom jazyku, ktorý hovorí, ktorý presne nazýva uh, genocídu Rómov. V preklade to znamená peklo pre Rómov na zemi. A to je to, čo zažili počas druhej svetovej vojny. 100 tisíce ľudí z tejto komunity boli zabití práve preto, že patrili do etnika Rómov. Nevieme presne konkrétne ľudí zahynulo. Vo Washingtone máme múzeum, ktoré hovorí, že na dokumentoch doklada, že zahynulo zhruba 4 miliónov Rómov. Iné údaje hovoria, že bolo zabitých viac ako milión Rómov v, ob- v období druhej svetovej vojny. Táto neistota v tých údajoch súvisí s tým, že nemáme jasné údaje, pretože sa to nevnímalo takto presne a oddelenie už celé storočia boli, bolo toto etnikum diskriminované na našom území, na našom kontinente. Toto je dôvod, prečo dnešné vyhlásenie Európskeho parlamentu prostredníctvom jej predsedu je historický moment. To nemali by sme sa ale obmedziť iba na toto. Tento moment by mal byť nasledovaný konkrétnymi opatreniami na úrovni Európskej únie a aj v členských štátoch. Je dôležité aby takéto uznanie genocídy Rómov bolo vykonané a podporené každým členským štátom Európskej únie. Mali by sme sa zoznámiť s týmto aspektom našej histórie a to by sme mali podporovať aj tým spôsobom, že sa to bude šíriť medzi občanmi e, Európskej únie. E, európske deti by sa mali učiť aj o tomto type holokaustu storočia v minulosti, kedy e, Rómovia boli e, otrokmi alebo sluhami e, väčšinovej spoločnosti, ak si to uvedomíme, tak si uvedomíme aj to, že máme historickú povinnosť, aby sme sa snažili implementovať túto komunitu do väčšinovej spoločnosti, aby sme ich už viac nediskriminovali. Mali by sme mať národné stratégie pre inklúziu a začlenenie Rómov v celej Európskej únii. Ďakujem pekne. Pani Katrin Gress. Pán predseda, vyjadrujem sa tu veľmi e, pohnutým spôsobom. Chcela by som sa poďakovať za vaše slova, za slova, e, ktoré prišli z rady a z komisie. Chcela by som sa poďakovať v mene všetkých e, občanov tohto etnika. Hm, máme tu stá tisíce príbuzných týchto Rómov, ktorí dnes ešte žijú, ktorí boli počas holokaustu Rómov, počas druhej svetovej vojny zabití. Častokrát im dávame etiketu alebo označenie, že sú asociáli, ale nie sme všetci občanmi Európskej únie. Rómovia boli prvými z tých, ktorí cestovali voľne, cestovali z jednej krajiny do druhej v Európe predtým, než sme mali Európsku úniu alebo Európske spoločenstvo je ich viac ako 10 miliónov a sú to, je to naša najväčšia e, menšina, ktorú máme v Európe. Tomuto etniku by sme mali sprostredkovať dôveru, dôveru v Európu, dôveru v európske inštitúcie, pokiaľ ide o tie neľudské činy, ktoré sa im počas druhej svetovej vojny udiali, zdá sa, že sme na ne ako keby zabudli. A preto je dôležité pripomínať si tieto skutočnosti, minulosť, pretože iba takýmto spôsobom sa nám podarí zabezpečiť pre toto etnikum lepšiu budúcnosť. Všetky posla, všetci poslanci a poslankyne, alebo napríklad aj v Bundestagu v Nemecku sa poslanci ukázali, že sú zodpovední a že uvedomujú si túto historickú zodpovednosť a preto sa k tejto, histo- tejto historickej skutočnosti aj otvorene vyjadrili. A takéto otvorené vyjadrenie to je to, čo dlžíme našim európskym spoluobčanom. Romovia sú Európanmi a mali by aj zostať. Ďakujem e, pani za vystąpienie. Kolega Mar- Ďakujem pekne. Pán Migalský. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočnosť, že Romovia v druhej svetovej vojne boli vraždení, je takisto samozrejmosťou, ako aj to, že sme tu mali holokaust Židov. A všetci tí, ktorí neberú vážne tento, túto genocídu Rómov, tak by malo sa k nim pristupovať rovnako ako k tým, ktorí e, spochybňujú holokaust Židov. Jedna tretina ľudí vo Osvienčime boli práve Rómovia a druhá tretina zasa boli Poliaci. A dôležité, aby sme si pripomínali aj ostatné národy, ktoré sa stali obeťou holokaustu. Všetko to, čo sa stalo vo Osvienčime, čo sa stalo v ostatných koncentračných táboroch, aj v ostatných miestach hororu počas týchto 5 rokov druhej svetovej vojny, musíme sa na všetky tieto skutočnosti pozrieť a musíme si ich pripomínať my v parlamente, v Európskom parlamente máme morálnu povinnosť, aby sme to európskym občanom stále pripomínali. Ďakujem. Ďakujem koledze za vystąpienie. Ďakujem a takisto. Teraz má slovo pani Ernst. Nech sa páči. Dámy a páni, e, toto je veľmi dôležitá e, udalosť. Poprvýkrát tu v Európskom parlamente si pripomíname holokaust rómskeho obyvateľstva. Začala by som e, listom na rozlúčku, ktorý 14-ročný chlapec pred e, deportáciou z jedného nemeckého domova deti e, napísal pred deportáciou teda do tábora. Píše, sme už, sme už v transporte a už som sa tak ďaleko dostal, že viem, že vydržím túto smrť. Zdravím všetkým, majte sa, uvidíme sa v nebi, váš Robert. Tento chlapec, ako mnohé tisícky ďalších Rómov, rómskych detí, sa už nevrátil z týchto táborov. Spoločne s Židmi boli tieto e, etnika prvými e, obeťami tejto mašinérie. Dnes mnohé roky e, sa do, po týchto udalostiach sa vyslovuje nahlas celá pravda a takisto spolu vinna väčšinového obyvateľstva, ktorá sa doteraz výrazne zamlčiavala, sa objavuje. Holokaust tohoto obyvateľstva treba stíhať alebo uznávať ako činy proti ľudskosti predsudky voči týmto etnikám musíme e, plnou rozhodnosťou potierať. Tieto násilné činy, tak ako e, sme ich vnímali pred e, dvoma rokmi v Maďarsku, týmto, tieto udalosti musíme zastaviť celou občianskou rozhodnosťou. Sloboda a rovnosť a solidarita to nie sú vymoženosti jednotlivcov, nie to sú práva všetkých, pretože ľudské práva nie sú deliteľné. Ďakujem. Ďakujem. E, pani Savela. Voľno... Ďakujem. A teraz pani Savela. Ďakujem. Rada by som sa pridala e, k ostatným svojimi slovami. E, chcem sa pridať k predrečníkom. Rómovia prispievali k rozvoju a vzniku európskej kultúry. Akékoľvek e, programy, ktoré sa zaoberajú rómskou problematikou v Európskej únii, všetky, ktoré vzýšli z Európskej komisie, majú v centre, v srdci čosi, čo e, často e, hovorí a pojednáva o sociálnej exklúzii. Ja by som chcela navrhnúť racionálny prístup, tak aby sme mohli povedať, že toto je v poriadku, ale čo nakoniec urobíme, aké budú nasledovať činy. Ja navrhujem, aby komisia prijala iniciatívu, ktorá sa bude zábrať len výlučne Rómami nie všetkými, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, ale špecificky e, Rómami. Mal by to byť rómsky program, ktorý by nám umožnil pracovať efektívnejšie na národnej e, úrovni i na komunitárnej. Ďakujem. Ďakujeme vám, hovorí pán predseda. Týmto sa uzatvára táto rozpráva. Ďakujem vám, pani e, predsedajúca rady, takisto pán podpredseda komisie. Vám všetkým chcem poďakovať za vaše poznámky a veľmi dôležitú rozpravu pre nás všetkých, pre Európsky parlament. Ďakujem. Ešte raz e, rozpravu teda uzatváram. Kolejným punktem porządku dziennego je oświadczenie Rady. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu našeho programu. Príprava stretnutia Európskej rady 4. februára 2011. E, Príprava zasadnutia e,